ja a parlament. Preto ja vás prosím, aby ste e, a nalieham, aby ste tento návrh schválili v predloženej podobe. Ďakujem. Ďakujem. Týmto končím diskusiu. Hlasuje sa zajtra. Môžem vás informovať, že pokiaľ ide o protichodné stanovisko podpredsedu Európskeho parlamentu. Dostala som od EPP e, kandidatúru na pána Lasla Tökeša. Zajtra 15. júna sa budú konať voľby o 12. na poludne. Ora l'ordine del giorno reca la relazione del... Ďalším bodom na programe je správa baronky Latfordovej právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní. A odozdám slovo priamo pani baronke, ktorá je spravodajkyňou. Väčšina z nás už po 10 ročia oznáva, že Európska únia potrebuje e, e, predpis na zvýšenie ochrany e, podozrivých, právnej ochrany podozrivých. A to je v kontexte úzkej spolupráce policie a justície e, v rámci e, európskeho zatýkača. E, ide tu tiež o slobodu pohybu. Bol tu pokus, ktorý poslanci veľmi podporili, ale to narazilo na odpor v Rade v roku 2007. Veľmi ma potešilo, že minulý rok komisia, a som rada, že tu je pani podpredsednička Redingová, Európska komisia podporovaná švédským predsedníctvom ehm, znova pripravil poltucta jednotlivých opatrení. Teda, ak je niekto podozrivý a je pred súdom a nerozumie jazyk e, krajiny, v ktorej sa nachádza, má právo na tlmočenie a preklad na vypočutia na policii, na stretnutia s právnikom a tak ďalej. Teda musí sa takýto človek nachádzať v rovnakej situácii ako miestny človek. E, samozrejme, základom takéhoto postupu je vzájomné uznanie. Teda tu ide o vzájomnú dôveru, ale nie je správne predpokladať, že takáto dôvera existuje. Takúto dôveru si treba získať vo, zo strany všetkých členských štátov. Všetci vieme v tejto debate. Ja som sa nedávno zaoberala prípadom e, Gary Mann. E, boli tu teda ústne obvinenia a on nevedel, čo je obvinenia, až kým nebol usvedčený. E, keď ho deportovali, dostal oznámenie, že sa nesmie, e, že je neželanou osobou v Portugalsku. Teda e, zi, bol tu nedostatok jazykovej podpory. A sú tu aj podobné prípady. Napríklad v Grécku prípada do Simiu. Ukazuje sa teda, že členské štáty neimplementujú Európsky dohovor v článku 6 a nerozvíjajú e, minimálne štandardy. Cestovná mapa z minulého roka povedala, že je tu priestor na ďalšie kroky, pokiaľ ide o plnú implementáciu štandardov dohovoru a zabezpečenie konzistentnej aplikácie. Ja sa nazdávam, že parlament dobre využil e, svoje právomoci, ktoré získal v Lisabonskej zmluve. Bojovali sme e, e, a chcem sa poďakovať pani podpredsedničke Redingovej na vrátanie otázok e, tlmočenia a prekladov pre podozrivé osoby, totiž, že podozriví majú e, právo e, spochybniť rozhodnutie, tam ak niekto rozhodne, že nie je potrebné tlmočenie, zabezpečujeme právo tiež, pokiaľ ide o obmedzenie na čiastočné preklad a tlmočenie teda podozriví získavajú právo na plné tlmočenie a nie je možné e, urobiť výnimku z tohto pravidla. Potrebujeme program cestovnej mapy, aby sa posilnili práva občanov, musíme e, posilniť to práva. A tu nejde o to, aby sme boli mierni voči zločinu, musíme byť tvrdí voči zločinu E, ide o to, aby sme chytili viacej zločincov. Ak e, dojde k zlým rozhodnutiam súdu, tak potom e, prichádzajú vlastne odvolania. Teda lacná spravodlivosť je vlastne žiadnou spravodlivosťou. A som ráda, že počas španielského predsedníctva prebiehali dobré rokovania a E, tiež e, chcem e, podporiť pozmeňovacie návrhy, ktoré budú predložené. Ďakujeme pekne. Teraz mám za slovo pani komisárke. Vážna pani predsedajúca, je pravda, že procesné práva sú hlavnou prioritou v oblasti spravodlivosti na najbližšie roky, pretože potrebujeme tieto minimálne normy na obhajobu obhajovaných eh, sú nepostradateľné na znovu nastolenie vzájomnej dôvery medzi súdnymi orgánmi jednotlivých členských štátov, pretože bez takejto dôvery nikdy nebude fungovať eh, skutočne vzájomné uznávanie. Sudcovia a prokurátori musia si byť istí, že bez ohľadu na to, kde prebehne súdne konanie, v ktorom štáte, sa bude dodržiavať eh, základný balík pravidiel a občania si musia byť istí, že minimálne, normy procesných práv budú potvrdzovať ich dôveru v súdne systémy a taktiež dôveru v Európsku úniu ako priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A preto chcem s veľkou radosťou privítať tento návrh našich spolulegislátorov. Chcem poďakovať najmä spravodajkyni pani Baronke Lutfordovej a tiež celému výboru LIBE za ich vynikajúcu prácu na tejto správe. Ja ako komisárka som veľmi rada, že mnoho kompromisných riešení sa inšpirovalo našim návrhom z marca roku 2010. Tento návrh chcel dosiahnuť to, čo sa teraz podarilo dosiahnuť parlamentu a síce zabezpečiť vysoké normy eh, pre obhajovaných eh, a taktiež eh, znížiť riziko nedodržania Európskeho dohovoru a s tým súvisiaceho aký. Smernica v takejto podobe zvýši minimálne normy trestnom konaní, taktiež zabezpečí normy na právo tlmočenia prekladu a tiež preklad základných dokumentov, ktoré prinesú spravodlivé práva a budú sa tie práva dodržiavať transparentným spôsobom. Ja chceme vyjadriť plný súhlas so spravodajkyňou v tom, že Lacná spravodlivosť nie je spravodlivosťou a v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu nákladov a nezvyšuje dôveru ani sudcov, ani občanov. Okrem toho som veľmi rada, že sme mali možnosť e, veľmi e, rýchlo prijať túto smernicu. Toto je prvý krok v tomto našom pláne. Naznačuje, že všetky inštitúcie sa snažia plniť e, tento svoj prísľub a vnímajú túto otázku ako prioritu. Je len jeden jediný prvok, pani predsedajúca, kde musím vysloviť svoj nesúhlas. A síce je to požiadavka niektorých členských štátov, ktoré zaviedli implementačné obdobie a chcú ho predlžiť na, na 36 mesiacov. Komisia považuje e, toto obdobie troch rokov za príliš dlhé, pretože žiadny členský štát nepredložil žiadne dôkazy, že implementácie tejto legislatívy eh, by boli nejaké zložité, komplikované. A okrem toho, členské štáty eh, vedeli, že táto legislatíva eh, bude prijatá. A už to vedeli niekoľko rokov. Avšak v duchu kompromisu som ochotná prijať riešenie. A to, že teraz uvediem, je veľmi dôležité pre budúcnosť s uznaním toho, že toto nebude precedentom pre budúce opatrenia v rámci takejto cestovnej mapy. Rada by som toto počiarkla trikrát. Áno, tentokrát vás podporíme, ale už nie. V budúcnosti už viac nie. Okrem toho by som rada zdôraznila, že komisia rozmiestní, vyčlení všetky potrebné zdroje, ktoré má k dispozícii na to, aby si vynúčila dodržanie záväzkov na úrovni členských štátov, na to implementovali toto rozhodnutie. Je to v súlade s Lisabonskou zmluvou a taktiež v súlade so štokholmským programom. Okrem toho viete, pani predsedajúca, že komisia už teraz pracuje na e, ďalších opatreniach v rámci cestovnej mapy. Onedlho predložím návrh na právo na informácie, ďalej list so základnými právami. Toto predložíme e, už budúci týždeň. Teda toto, čo sme dnes začali, bude mať pokračovanie v budúcnosti. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Teraz prejdeme k rečníkom v mene politických skupín. A prvou rečníčkou je pani Antonescu v mene skupiny PP e na dve minúty. Mulțumesc, doamnă președinte. Ďakujem, pani predsednička. Chcem začať tým, že budem blahoželať eh, pani spravodajkyni Latvordovej za jej prácu. Chcem sa jej poďakovať za jej spoluprácu s ostatnými tieňovými spravodajcami. Spoločné štandardy sú rozhodujúce pre vzájomnú dôveru v právnych systémoch členských štátov. Právo na eh, ferový proces je základným právom, ktoré sa predpokladá v článku 47 eh, Charty základných práv a v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách. A ak nebudeme mať primerané štandardy pre obhajobu, tak tu bude nerovnováha medzi prostriedkami, ktoré využíva e, prokuratúra a ochranou e, obvinených osôb. Posilnenie postupu v rámci EÚ je priebežný proces a dlhý proces Prvé e, kroky sa vykonali v novembri 2000 a v Tampere sa prijal implementačný program e, o vzájomnom uznávaní, e, pokiaľ ide o trestné veci. Potom v roku 2004 padlo ďalšie rozhodnutie, tam sme ale nemohli dospieť k rozhodnutiu a potom tu bol rok 2007, teda cestovná mapa švedského predsedníctva. Tam sa navrhuje postupný E, postupné kroky a v, v decembri 2010 e, by, e, v decembri 2009 bolo ďalšie rozhodnutie. Teda tu príjmame prvé kroky podľa tejto cestovnej nápy. Ide o smernicu o prekladoch a tlmočení ja som veľmi spokojná, pokiaľ ide o výsledky rokovaní medzi inštitúciami. Budeme hlasovať o texte, ktorý je významným zlepšením pôvodného návrhu, teda implementačný, implementačná doba troch rokov a e, tie zmeny. Dúfam, že to nebude precedensom a dúfam, že sa implementujú všetky e, ustanovenia smernica. Teraz e, pani Romero e, López e, v mene skupiny socialistov a demokratov. Ďakujem, pani predsednička. Ja som tiež rada, že táto práca teraz končí a chcem poďakovať pani baronke Latfordovej za jej spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami. To je prvý predpis v rámci procesu spolurozhodovania, kde parlament mal rozhodujúce slovo a je veľmi významné, že spravodajcom je práve britský poslanec Európskeho parlamentu. Členské štáty využili svoje možnosti, tak ako sme počuli, pokiaľ ide o justičnú a trestnú spoluprácu, ale od roku 2004 e, tu dochádzalo k problémom pri procedurálnych právach a cesta na opak, ktorú navrhlo švedské predsedníctvo, e, sa e, odmietla. Ale teraz sa znovu otvorila cesta a komisia navrhla smernicu a tá smernica reflektuje prácu, ktorá sa udiala vo výboroch a v komisie. Je to veľmi dobrý nástroj a veľmi dobrý príklad medziinstitucionálnej spolupráce. Je dôležité, aby ľudia mali túto ochranu. Ako pani komisárka povedala, dúfajme, že zbytok tých práv, ktoré sú zakotvené v charte práv, e, sa dostanú do parlamentu tak skoro, ako je len možné pretože nemá zmysel, aby sme e, tento balíček rozdrobili. Musíme to ukončiť v zmysluplnom čase. E, pokiaľ ide o slobody a spravodlivosť e, v Európe, nebude nikdy realitou, ak nebudeme mať ochranu mm, tohto procedurálneho práva. Ako môžeme hovoriť o slobode a práve, ak občania môžu byť niekedy v niektorých prípadoch svojvoľne zadržiavaní. My chceme Európu, ktorá je Európou práva. A ako e, povedala spravodajkyňa, ide tu aj o terorizmus. E, my všetci, e, pokiaľ ide o európsky zatýkač, vidíme významný príklad, ale nám ide o Európu slobody a spravodlivosti. A ak to nedosiahneme, tak, to, tak neurobíme to, e, k čomu sme povolaní. Ďakujem. request from the Earl of Dartmouth that you accept je tu žiadosť, e, pána, tam e, pýta sa, či e, ste ochotná prieť otázku pani Romero López. Pani Romero López, pani predsednička oslavuje pani poslankyňu, oslovuje pani poslankyňu. Je tu otázka od vojvodu Starmotu. Ste ochotná ju prijať? Áno, máte 30 sekúnd, pán uh, Vojvoda. Vážení e, občania s krajinami, ktoré majú oveľa vyšší štandard e, individuálnych práv, napríklad Spojené kráľovstvo, sú vystavení oveľa nižším štandardom individuálnych práv, ktoré platia v iných európskych krajinách na základe európskeho zatýkača a ďalších smerníc týkajúcich sa e, spravodlivosti v EÚ. Napad, e, zišla vám niekedy táto skutočnosť na um? Sí, probablemente la pregunta. E... V poriadku, ja e, som čakala takúto otázku. Ide tu o otázku o minimálnych štandardoch, ktoré sú e, v členských štátoch, ale každý členský štát môže ísť ďalej, e, môže mať vyššie štandardy a to je prirodzene zámerom, alebo malo by byť zámerom členských štátov, teda chceme vybudovať Európu, kde žijeme v priestore, kde existujú minimálne štandardy vo všetkých členských štátoch, ale samozrejme z historických veľkou tradíciou vašej krajiny, ja som presvedčená, že e, tie štandardy sa budú zvyšovať. Teraz sa obraciam na rečníkov v mene politických skupín. Teraz pani e, Tain e, v mene ALDE. Vážené dámy a páni, pokiaľ ide o zabezpečiť hranice právnej ochrany občanov v Európe, pracujú bezpečnostné a trestné orgány úzko spolu. Ja e, tu odkazujem na európsky zatekač, ale e, tu ide aj o základné práva občanov. Tie ako by zostali bokom. Každý pokus e, zabezpečiť takéto práva zlyhali na koncenze v Rade. Nastúpením Lisabonskej zmluvy do účinnosti sa otvorili nové možnosti k ochrane základných práv obvinených. A Európsky parlament využil svoje právo spolurozhodovania a vyžaduje to teraz kvalifikovanú väčšinu. Liberáli sa zasadzujú za posilňovanie občanských slobod. Ide o to, aby všetci občania mali právo na tlmočníka a písomný preklad, keď sú obvinení alebo ich vypočúvajú v štáte e, jazyk, ktorého neovládajú. Je dôležité, aby sa E, právne stíhanie, trestné stíhanie nez, e, e, aby bolo na rovnakých štandardoch vo všetkých členských štátoch a aby mali všetci občania primerané práva. Pani Hautala v mene zelených. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Otázka, ktorú práve položil kolega pani Romerolova, bola veľmi vecná, pretože práve preto chceme zaviesť tieto minimálne štandardy, aby sme mohli dôverovať eh, systému ostatných členských štátov. Eh, napríklad, ak dôjde k, eh, k obvineniu nejakej osoby, chcem poďakovať, že sme spolupracovali aj s deňovými spravodajcami. Podľa mňa teraz máme na stole smernicu, ktorá prinesie, že každý jeden občan má právo rozumieť e, orgány, ktoré ho obvinujú a tiež má právo rozumieť súdnemu procesu. Toto je jeden, jedno zo základných práv. Chcem poďakovať Kini tiež za to, že sa veľmi intenzívne angažovala v hľadaní riešení e, a zjednotení právnych systémov, e, ktoré sú tak odlišné v ktorých členských štátoch. Isté, že toto nadobudnutie účinnosti bude teraz predĺžená 36 mesiacov, ale podľa mňa musíme teraz chváliť tento záverečný výsledok, pretože nám umožňuje potom posunúť sa ďalej na ďalšiu úroveň v tomto procese. Ďakujeme pekne ďalším rečníkom. Pán Zubro, ten však nemôže byť s nami dnes večera, preto prejdeme k ďalšej rečníčke a to je pani De Bruyne v mene skupiny GUE na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Jedna otázka mi napadla e, príliš neskoro na to, aby som mohla predložiť e, pozmeňovací návrh vo výbore súvisí s jazykom, e, ktorý sa spomína v smernici. Chceme oceniť to, že sa spomína právo na tlmočenie a preklad v rodnom jazyku podozrivého obvineného. V bode 10c sa to uvádza z navrhovaného textu, ale je tu riziko, že ustanovenia osoby, ktoré, ktorá môže rozumieť eh, danému jazyku, sa môžu obmedzovať iba na úradné jazyky a môže viesť k tomu, že osoba, ktorá je obvinená alebo podozrivá, nemôže používať jazyk, eh, ktorý si sám zvolí a tým môže byť znevýhodnená v často komplikovaných právnych otázkach. Mohla by, prosím, pani komisárka prislúbiť, eh, že nedôjde k takejto situácii a že menšinové jazyky sa tiež budú zohľadňovať v tomto rozhodnutí? Naše pozmeňovacie návrhy, ktoré podporujú aj ostatní poslanci, sa odvolávajú na rôzne medzinárodné nástroje, ktoré spomínajú využívanie menšinových a regionálnych jazykov. Najmä sa odvolávame na chartu základných práv, ktorá okrem iného zakotvuje princíp nediskriminácie a dodržiavania slobodnej voľby jazyka. Dúfame, že tieto pozmeňovacie návrhy vyjasnia otázku jazyka. Ďakujeme pekne. Teraz pán eh, Lord Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto smernica táto smernica e, vlastne má za dôsledok to, že každý e, občan alebo obyvateľ Spojeného kráľovstva môže byť vláčený po väzeniach v iných e, európskych krajinách. Či už tou krajinou je Portugalsko v prípade Gary Mann alebo Maďarsko v prípade dvoch voličov zo Southwest. Nie je tu jednoducho zabezpečená rovnaká právna ochrana pre jednotlivcov, tak ako tomu je v Spojenom kráľovstve nech už sa v tejto komore predkladajú akékoľvek ilúzie. Preto táto smernica o prekladoch je figovým listom. Pokúša sa vlastne byť iba náplasťou e, a je to skoro poprava ťažko e, vydobitých britských slobod v mene európskeho zatýkača. Ja by som chcel povedať, že táto smernica je nedostatočná. Toto rozhodnutie E, vlastne e, teda rozhodnutie e, o preklade je v rukách prokurátora. A vieme, že európske inštitúcie vlastne pohľcujú množstvo tlmočníkov a prekladateľov, preto je ich počet nedostatočná. moja cená kolegyňa Baronka Latfordová sa často charakterizovala ako bojovnička za ľudské práva. Ja ju chcem poprosiť, aby teraz jeden jediný krát dala bokom svoju posadnutosť federálnou Európou a e, e, odvolala sa a spustila kampaň proti európskemu zatýkaču. To je o čo ide. Teraz prejdeme k jednotlivým rečníkom. Pán Busutil, e, dve minúty, nech sa páči signora president il-proposta li għandna quddiemna llum hija waħda tajba illi jistħoqilha l-appoġġ tagħna għaliex tagħti aktar u mhux inqas drittijiet liċ-ċittadini tal-unjoni ewropea. il-partit popolari ewropew ser jivvota favur tagħha pero mhux pretože rozširuje práva našich občanov. EPP hlasovala za to, ale pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, nechceme nimi e, porušiť dosiahnutý vyvážený kompromis. Chcela by som povedať o situácii, ktorá vznikla medzi Radou a Európskou komisiou pri predkladaní tohto legislatívneho návrhu. Pán predseda, máme pred sebou nie jeden, ale dva návrhy. E, v decembri sme dostali legislatívny návrh Rady ministrov a v marci tohto roka sme dostali návrh od komisie. A to na tú istú tému preto mám otázku a tá otázka, ktorú musí riešiť parlament, je, s ktorým textom vlastne by sme mali v tomto parlamente pracovať. Ja si e, myslím, že toto nie je prvýkrát, čo sa niečo podobné stalo a neprestane k tomu dochádza. Máme tu teda návrh rady týkajúci sa ochrany či ochranného príkazu. A komisia už povedala, že mieni predložiť ďalší návrh a rada nám teraz hovorí, že máme e, akceptovať tento návrh týkajúci sa Európskeho ochranného príkazu, ale na druhej strane sa hovorí, že by sme to nemali e, prijať. Myslím si, že toto nebolo e, úmyslom autorom, zmluvy, aby dochádzalo k takejto nejednoznačnej situácii, keď dve inštitúcie bojujú o to, na návrh, ktoré z nich by mal byť podporený. Myslím si, že keď dôjde k podobným otázkam a keď komisia predloží návrh, myslím si, že by sme, že rada by mala nechať komisiu, nech si vykonáva svoju prácu. Myslím si, že ak sa to e, nestane, tak bude dochádzať k mnohým problémom. Ďakujem. Pani Zanocka, minúta. Ďakujem, eh, pán, pani predsednička, Pani komisárka, chcela by som sa v prvom rade poďakovať za vynikajúcu e, správu, ktorá, ako verím, posilní ľudské práva. Hovorím mene e, poslancov Európskej slobodnej aliancie, ktorá zastupuje zelených a menšiny a takisto chránime neoficiálne jazyky Európskej únie, čo znamená, že preklady a tlmočenia, o ktorých sa hovorí v dokumentu, dokumente by mali byť zaručené aj v regionálnych a menšinových jazykoch. Napríklad pokiaľ ide o súdne obvody, kde e, používajú e, súdy takéto jazyky, tak by to právo malo byť skutočne zabezpečené. Je škoda, že Európska charta e, regionálnych a menšinových jazykov sa ešte plne neuplatňuje, ale som si istá, že tomu tak v budúcnosti bude súde a že používanie týchto jazykov v súdnom konaní bude upravené aj v práve Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený, vážená pani komisárka, vážení kolegovia. Nerada by som najskôr zablahoželala k tomuto textu, pretože už celé roky prebiehajú rokovania na túto tému a vďaka Lisabonskej zmluve zdá sa, sa nám to konečne podarilo pretaviť aj na činy tieto rokovania. Smernica je pre nás veľmi dôležitá, pretože keď má občan právo slobodne sa pohybovať v Európskej únii, nesmieme zabúdať na to, že v ťažkých prípadoch, ako napríklad e, otázky postupového práva, tam je dôležité, aby mal občan právo vyjadriť sa zrozumiteľne vo svojom materinskom jazyku. Tu je potrebné rozhodnúť o tom, ako tieto e, základné princípy sa môžu naplniť. Dúfame, že vďaka štokholmskému programu sa tieto postupy stanú e, prístupnejšie. Ja by som rada podporila e, paragrafy štokholmskej zmluvy, ktoré sa odvolávajú na tieto práva, ale podľa mňa je taktiež dôležité upozorniť na to, čo text napríklad nespomína. Je mnoho krajín, kde žijú menšiny. Niekedy sú tieto menšiny dosť veľké a majú aj isté jazykové práva a musia mať rovnaké práva ako napríklad občania z tretích štátov alebo občania Európskej únie. Teda členovia, príslušníci národnostnej menšiny musia mať rovnaké práva ako občania členského štátu Európskej únie. Je potrebné teda zohľadniť aj menšiny v tomto návrhu a keď hovoríme o súdržnosti, musíme doplniť európske kompetencie aj regionálnymi ustanoveniami, ktoré sa musia schváliť na regionálnej úrovni. Ďakujeme pekne, pán kolega. A teraz pán Kojo. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca vážna pani komisárka, vážni kolegovia. To, že vlády členských štátov neboli schopné dosiahnuť dohodu, znamenalo, že Prvý pokus zaviesť tento právny nástroj na úrovni spoločenstva zlyhal. Nepodarilo sa nám zvýšiť harmonizáciu a zlepšiť normy e, súdnych procesov v Európskej únii. Tento prístup, e, ktorý zabezpečuje práva na preklad a tlmočenie, je prvým krokom tohto všeobecného plánu. Tento je, krok je dôležitý pre e, súdne konania, pretože e, v členských štátoch nie existujú rovnaké E, Sú dosť odlišné napríklad e, právo na tlmočenie alebo právo na právne poradenstvo je dosť odlišné v jednotlivých členských štátoch. Ak je občan podozrivý z trestného činu, má právo na súdne konanie. Preto táto dohoda je podľa mňa veľmi pozitívna. Pozmeňovacie návrhy nám umožnia zohľadniť obavy, ktoré zaznieli v parlamente a tiež e, obavy, ktoré e, zazneli v návrhu komisie. Chcem oceniť prístup pani komisárky, ktorá predložila podľa mňa veľmi dobrý návrh a chcem tiež poďakovať našej spravodajkyni, ktorá zohľadnila viacero pozmeňovacích návrhov a dosiahla podľa mňa dobré kompromisy. Podľa mňa právo na Preklad e, súdnych dokumentov by bol prínosom a taktiež e, pravidlo, že úroveň e, práv nesmie byť pod úrovňou v domovskom štáte občana, ktorý čeli obvineniam. Ja by som bol rád, keby pani komisárka spomenula, že bude predkladať viacero návrhov v tomto rade Všeobecného plánu a Rád by som spomenul, že by bolo potrebné vybudovať Európu spravodlivosti, nielen Európu bezpečnosti a slobody. Všetky členské štáty podľa mňa budú zaviazané k týmto opatreniam a podľa mňa všetci sa budú snažiť na nich podielať. Ďakujeme pekne. A teraz prejdeme k spontánnej časti tejto rozpravy a prvým rečníkom je pán Vos. Vielen Dank. Um... Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. A aj vám srdečne ďakujeme za to, že ste sa takto vehementne zasadzovali za e, tieto nové práva v súdnom koraní, ktoré e, nás, tak povediať, viac zjednocujú na úrovni súdnictva Európskej únie. Som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo aj vďaka našej kolegyni Eliny Antonesku, že bagatelné právne konania sme z tohto vyňali. Podľa mňa by bolo vhodné, keby v prípade prekladov sme zaviedli ešte zvýšené e, pravidlá. E, napríklad nie je žiadny úžitok správa preklad, ak kvalita prekladu nie je zabezpečená. E, podľa mňa tá lehota troch rokov je trochu nepríjemná, ale nemusí byť nevyhnutne nevýhodou pre tých, ktorých sa týka, pretože majú Európsky dohovor o ľudských právach, okrem toho majú celý systém súdnictva, ktorý sa musí prispôsobiť novým pravidlám a preto je dôležité ponechať takúto lehotu a preto som veľmi rád, že sa to takto dohodlo. Ďakujem pekne teraz pani Regner. Ďakujem, pani predsednička. Predlžená správa znamená pokrok pre Európu. Je to dobrý krok smerom k Európe práva ale mnoho bude závisieť od toho, či sa toto rozhodnutie bude rovnako e, implementovať. Ide e, e, o to, že toto má veľký význam, pretože ak potom budú rozdiely v právnych systémoch, tak potom ťažko získame dôveru, vybudujeme dôveru. Ide o to, aby sme vybudovali, vybudovali dôveru. Chcem osobne povedať, že by sa mi ešte páčilo, keby aj E, správne konania a e, tie sú veľmi dôležitým, dôležitou časťou e, právnych konaní, ale ja dúfam, že pri implementácii štokholmského programu sa to k tomu tiež dostaneme. Ďakujem, pán Button. Pani predsednička, základným problémom s európskym zatekačom nie sú nedostatočné prekladateľské služby, ale ide o to, keď e, e, miestne súdy sú neschopné chrániť svojich občanov pred nespravodlivým konaním. E, jeden môj volič e, e, čaká 11 mesiacov na rozhodnutie súdu e, v Grécku ďalší e, e, sú podobné situácie a e, britské súdy nemôžu ani posúdiť tzv. dôkazy. V Koridalios sú väzni štyria v jednej cele, majú veľmi zlé, zlú situáciu, pokiaľ ide o toalety, obchody sa tam s drogami a väzni tam vykrikujú v noci. Britská vláda by sa mohla hambiť, že je ochotná ponechať e, svojich občanov e, v takejto diere. Thank you, Madam Chairman. Ďakujem, pani e, predsednička. Je úplne jasné, že ľudia, ktorí sú vystavení trestnému konaniu, by mali mať právo na tlmočenie a preklad, predovšetkým vzhľadom na európsky zatýkač, ktorý umožňuje ľudí vydať za e, trestné činy. E, dochádza tu, ale je to, je to v podstate dôsledok masovej migrácie. Ďakujem. Kula.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 spoluprácu e, pani spravodajkyne e, pri tejto veľmi dôležitej e, práci. Bolo predložených viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli zapracované do správy. Bolo to veľmi náročné, ale výsledok je dobrý. Keď sa dostaneme k hlasovaniu, myslím si, že budeme musieť zobrať na vedomie, že v rámci súdneho konania ide o posilnenie práv občanov v súvislosti s jazykovými právami a myslím si, že e, je to vec, e, ktorú očakávame už dlho a veľa si slubujeme od implementácie a transpozície tejto smernice. Máme teda obrovské očakávania a dúfame, že implementácia bude v poriadku, ale nesmieme všetko ponechávať na poslednú minútu. Ďakujem. Týmto končím diskusiu a dávam slovo pani komisárke na reakciu. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem všetkým členom tohto eh, zhromaždenia, ktorí veľmi dôrazným spôsobom posilnili budovanie priestoru spravodlivosti. Európska zmluva, Lisabonská zmluva nám v súčasnosti otvára nové možnosti, pretože poskytuje nástroj na to, aby sme postupne eh, presadzovali práva občanov, či už práva e, odsudených osôb, či práva obetí. To všetko sú veci, na ktorých sa ešte pracuje. E, E, takisto budú prijaté ďalšie návrhy v súvislosti s cestnou mapou. Áno, pani predsednička, po práve na trmočenie, ktoré, ako verím, zajtra podporíte, príde právo na informácie a právo na e, mať, byť informovaný o svojich právach, potom právo na e, právnu pomoc a právo komunikovať so svojimi blízkymi. Ako vidíte, my ideme smerom, ktorý by mal dosiahnuť e, to, že rovnaké práva na vysokej úrovni budú k dispozícii všetkým občanom EÚ bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a aké majú problémy, či už cestujú ako turisti, ako študenti, ako podnikatelia musia mať rovnaké práva vždy ako majú doma bez ohľadu na to, kde sa v Európe nachádzajú. Eh, viacerí eh, rečníci zdôraznili jednu dôležitú otázku a to je otázka jazykov. Keď sa pozriem na článok 2, odsek 1 a na článok 3, odsek 1, tu sa veľmi jasne uvádza, že obvinená osoba, ktorá nerozumie alebo neovláda jazyk eh, súdneho konania, musí dostať eh, tlmočníka alebo musí mať e, právo na preklad dokumentov. To znamená, že jazyk, do ktorého sa preklad uskutočňuje, musí byť jazykom, ktorému táto osoba rozumie a to sa nevzťahuje iba na jazyky Európskej únie či menšín. Vzťahuje sa to na jazyk osoby, ktorá sa nachádza pred súdom. A myslím si, že je to spravodlivé, pretože my potrebujeme spravodlivý súdny proces, aby sme mohli eh, vzbudiť dôveru občanov v náš systém justície. Toto má zásadný význam preto, aby sa uh, E, vybudovala takáto vzájomná dôvera aj medzi sudcami a prokurátormi v systémy susedných a iných e, krajín a aby verili, že tam je zabezpečená porovnateľná úroveň práv. Pán Buzutil, ako aj ďalší, položili otázku týkajúcu sa procesných otázok nie procesných práv, ale interného procesného zabezpečenia. E, bol totiž predložený návrh komisie a iniciatíva rady, ale ja musím povedať, že to nejakým spôsobom nebráni prijatiu vysokokvalitného a vyváženého legislatívneho nástroja. Prečo k tomu došlo? V súčasnosti sa nachádzame vo veľmi osobitnej e, situácii, pretože sa presúvame od e, tretieho piliera k situácii normálneho spolurozhodovania. Predpokladám, že do niekoľkých mesiacov sa naučíme čo najlepšie využívať nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme veľmi rýchlo dospeli k najlepším riešeniam a keď hovorím o najlepších riešeniach, mám na mysli aj spôsob vypracovania týchto riešení. To znamená, e, vypracovanie hodnotenia vplyvov, aj zapojenie e, sa e, odbor expertov, aby sa vyjadrili k týmto návrhom, čo je ten normálny postup, ktorý v konečnom dôsledku po postupe spolurozhodovania a verejných e, konzultáciách, ako aj posudzovaní vplyvov umožnia dospieť k dobrej politike, ktorú bude možné aplikovať na národnej úrovni bez toho, aby sa E, deformovali práva. Žiaľ, v minulosti k tomu dochádzalo, ale my máme teraz novú zmluvu, máme chartu základných práv a Takisto sa EÚ stane účastníkom Európskeho dohovoru o ľudských právach a preto som si úplne istá, že keď sa stretneme o niekoľko rokov, tak e, povieme si áno, spoločne sme vybudovali tento priestor spravodlivosti a základných práv, ktorým by sa mal stať náš kontinent. Ďakujem, pani komisárka. A teraz e, pani Latford. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi úprimne by som sa chcela poďakovať e, veľmi kvalitným tieňovým spravodajcom za ich pomoc. E, skutočne tento týždeň je historický, pretože ide o prvé opatrenie v rámci trestnej justície prijatého E, podľa nového spôsobu. Skutočne bolo veľmi dôležité, aby e, členské štáty e, jedno, primerane uplatňovali toto, tento nástroj. Ja veľmi kritizujem to, ako ako sa vyvíjala v poslednom e, desaťročí trestná e, justícia v, v Spojenom kráľovstve, e, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia trestného práva. A dúfam, že naša vláda sa takisto pripojí k uplatňovaniu tejto smernice. Táto smernica ide v duchu duchu Magni charty a e, umožní, aby sa osoby, ktoré sa dopustia trestného činu, neunikli spravodlivosti e, e, tie niektoré z návrhov nie sú v súlade s duchom smernice. Tam ide o to, aby ľudia mali možnosť sa vyjadrovať jazykom, ktorí ovládajú a musí existovať nejaký postup, akým sa overuje schopnosť osoby jazyku porozumieť. E, členské štáty štáty e, vo svojej legislatíve e, upravujú používanie jazykov menšín a tieto úpravy nebudú touto smernicou dotknuté, ale e, práva, ktoré ustanovuje smernica, sa vzťahujú na všetkých. Táto smernica by mala byť prijatá veľmi rýchlo, bez pozmeňujúcich návrhov a teším sa, že komisia príjme ďalšie opatrenia, v rámci e, cestnej mapy a verím, že sú tieto návrhy vo veľmi schopných rukách pani komisárky Redingovej. E, máte, navrhuje sa tu otázka od pána Batena. Príjmate ju? Áno, pán Baten, máte 30 sekúnd. Ďakujem. V minulosti ste v tejto rozprave e, povedali, že my a ja osobne chceme uľahčiť život e, kriminálnikom a gangsterom. Máte skutočne údaj o počte e, kriminálnikov, ktorí boli vrátení do Spojeného kráľovstva z Costa del Sol? Nie, nemám tie počty, ale ja sa chcem opýtať vás. Vy by ste chceli, aby som eh, reprezentoval Londýn. Sejd Osman bol vlastne e, atentátnikom, ktorý sa pokusil o atentát a utekol do Talianska a zdá sa, že sa tam stráti. V minulosti unikal súdom, ale dostal sa vďaka zatekaču e, do šiestich týždňov a teraz e, si e, odpikáva test kvôli terorizmu. A bez tohto ustanovenia by vôbec nemohol byť poslaný predsud. Ďakujem, diskusia je teraz ukončená. Hlasovanie bude v stredu. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na programe a to je správa pána Siklína